kolegu Varga Celsisa. Ešte vám dám pár sekúnd dispozície, aby ste sa usadili. Budeme hlasovať len menovite o tejto správe. Herr Kollege Dartmouth. Pán Dartmouth. Pán predsedajúci, neviem, či je celkom v poriadku blahoželať e, bývalému predsedovi komisie Barosovi e, k jeho vymenovaní do funkcie v Goldman Sachs. Možno by sme mu mali poblahoželať. And also to express... A tiež e, chcem vyjadriť svoje um rozčarovanie z toho, že jeho penzia, e, dôchodok bývalého predsedu komisie mu zjavne nestačí. Je to v poriadku, pán predseda? Takže k prvej časti vašej otázky ja som si takúto otázku nekládol a k druhej môžem povedať, že na to sú pravidlá. Pristúpime k hlasovaniu menovať to hlasovanie. Otváram týmto. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Ak ste všetci hlasovali, prosím. Die Abstimmung ist Tak je hlasovanie týmto ukončené. Prijaté. Ďalej nasleduje správa kolegyne Michajlovej. Aj tu budeme hlasovať iba jedným jediným hlasovaním menovite. Otváram hlasovanie. alle abgestimmt? Ak ste už všetci kolegovia hlasovali, eh, tak je hlasovanie týmto ukončené. Prijaté. Ďalej nasleduje správa z Alba Bidegain, respektíve Gerbrandy. Eh, opäť menovité hlasovanie, otváram ho. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej správa zvievka. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Správa Hautala. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Správa Le Breton. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Správa Juliu Winkler. Tu hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej správa za oba Bidegajna. Menovité hlasovanie. Otváram ho týmto. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej správa Šoltés. Tu máme tri správy celkovo. Pána kolegu Šoltesa. E, kolega Šoltés žiada o slovo. Bonjour. Herr Kollege Scholtes. Nech sa páči, pán kolega. E, spoštovani predsedujoči, e, dragi Vážený pán eh, predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pred hlasovaním o kandidátoch eh, na člena dvora auditorov by som chcela zúrazniť dve dôležité veci, ak dovolíte. Zmluva v článku 256 stanovuje, že Rada spolu s Európskym parlamentom rozhoduje o vymenovaní vychádzajú pritom z návrhov členských štátov. Teda z právneho hľadiska Európsky parlament má síce iba poradnú funkciu, ale v praxi to neznamená, že by rada nemala prihliadať na rozhodnutie Európskeho parlamentu. To, čo sa udialo v jednotlivých prípadoch, a to by malo platiť aj do budúcna, A síce, že by sa malo zohľadniť stanovisko Európskeho parlamentu. Inak e, totiž naozaj nechápem, prečo vôbec absolvujeme celé toto konanie. E, myslím, že je to dôležitá informácia aj pre e, do, ďalšiu spoluprácu dobrú do budúcna. Okrem toho ešte chcem zdôrazniť, že pri vymenovaní kandidátov sme mali k dispozícii iba mužských kandidátov a parlament pritom veľmi často zdôrazňuje, že by tu bola na mieste rodová rovnováha. Parlament v budúcnosti bude veľmi vážne e, pristupovať k tejto požiadavke a ešte chcem kolegov informovať, že iba štyri členky Dvora auditorov e, sú ženy a ak e, to takto pôjde ďalej, tak sa bilancia ešte zhorší, čo sa týka rodovej vyváženosti. A ďalej, Európsky parlament vtedajšieho kandidáta Junckera jasne upozornil, že počet komisárov nemôže byť nižší ako v predchádzajúcom kolégiu. Je na mieste, aby sa tieto štandardy naozaj presadili v praxi. Ďakujeme pekne, pán spravodajca. A teraz eh, nasledujú tri menovité hlasovania. Najskôr Pardon, e, nasledujú teraz tri tajné hlasovania. Opravuje sa pán predsedajúci. Najskôr e, budeme hlasovať o pánovi Lazarosovi Stavru Lazaru. Nech sa páči, hlasujte. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz nasleduje tajné hlasovanie o pánovi uh, e, Joao Figueiredo. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Konec hlasovania. Prijaté. A teraz nasleduje tajné hlasovanie o pánovi Leovi Brinkatovi. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Konec hlasovania. Zamietnuté. Teraz nasleduje správa Lange. Právny akt podľa dohody medzi radou a parlamentom eh, je tento dokument eh, jednomyselne prijatý. Správa Kapel, prvý blok, pozmeňujúci návrh 7, kto je za? Proti? Veľmi málo kolegov hlasovalo, preto budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej blok 2 je bezpredmetný. Návrh 8 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 10 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz návrh komisie v takto pozmenenom znení za, proti, zdržali sa, prijaté. Legislatívne uznesenie, tu hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz správa Langen, návrh teda odsek 4 za, proti, zdržali sa prijaté odsek 6 za, proti, zdržali sa prijaté návrh 1 v odseku 22, tu hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 23 za, proti, zdržali sa, prijaté 24 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté e, odsek 30 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté Odsek 31 za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 44, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 48, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Od návrh 2, menovité hlasovanie, otváram ho týmto. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz pôvodný text od CK 49. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť, menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté Teraz e, odsek 51, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté tretia časť, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 53, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 54, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 55, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 57 za, proti, zdržali sa, prijaté. 58 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Niekto si tu kýchol, tak na zdravie. Koniec hlasovania. Prijaté 60 za, proti, zdržali sa. Prijaté 66, prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté 69 za, proti, zdržali sa prijaté 70. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté 71 za, proti, zdržali sa prijaté 72 za, proti, zdržali sa prijaté 73 za, proti, zdržali sa prijaté úvodné rozstavenie G za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz celé uznesenie v takto pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje správa Gierek, odsek 9 za. Kto je za, prosím? Proti? Zdržali sa? prijaté. V skupine SAD, pán Guerrero Salomi, to naozaj veľmi chýba. Nikto vám neukazuje, ako sa má hlasovať. E, odsek 23, menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. 24 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 27 za proti, zdržali sa prijaté. Odsek 28, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 31, tu hlasujeme menovite, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 39, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 41. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 45, mene bude hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 47 za, proti, zdržali sa, prijaté 48, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo prijaté, ale radšej si to overíme, nech sa páči, hlasujte. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 51. Hlasujeme menovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 52. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa prijaté. Odsek 55 za. Proti Zdržali sa? Prijaté. Ocek 56, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 69, prvá, e, za, proti, zdržali sa, prijaté. 92, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 98 za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie K za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie T za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie V, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté celé uznesenie v takto pozmenenom znení. Nech sa páči, hlasujte menovite. Hlasovali všetci kolegovia, prosím. Konec hlasovania. Prijaté pani von Štork, faktická poznámka. Len stlačte tlačidlo, prosím. Mikrofón by mal fungovať. Klopfen Sie mal dran, ich klappe ja, an. Jetzt. No, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Herr Präsident, Sie haben gerade... Pán predsedajúci, práve ste v priebehu hlasovania eh, spomenuli eh, niečo. Chcem sa opýtať, eh, na čo sa odvolávate rokovacom poriadku. Chcem sa opýtať, E, ako sa môžete odvolať na neprítomnosť e, e, koordinátora hlasovania, ktorý má ukazovať, či je za alebo proti. Je to pre vás rozhodujúci faktor, nie skutočne hlasujúci poslanci, ktorí hlasujú za alebo proti? Na čo sa odvolávate v rokovacom poriadku? Pani von Štork, ja som nepovedal, že mám nejaké ťažkosti, len som povedal, že je to trochu ťažšie zretelne rozlíšiť. Samozrejme, ja prihľadám na hlasovanie každého kolegu aj na vás Teraz nasleduje správa Dalmato, menovité hlasovanie, otvorím hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím, koniec hlasovania. Prijaté. Správa Breso. Ocek 7, menovité hlasovanie, nech sa váči, hlasujte. Koniec hlasovania. Briaté. Ocek 18, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, tu hlasujeme menovite, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Takže teraz odsek 31. Tu máme ústny pozmiaci návrh od pani kolegyne Breso. Nech sa páči. Grazie, orale... Ďakujem pekne. E, ústny pozmeňovací návrh hovorí o podpore koordinácie horských záchranných služieb. Konkrétne sa v texte hovorí o podpore a zvýšenej koordinácii horských záchranných služieb. Sú prosím nejaké námietky k tomuto ústnemu pozmeňovaciu návrhu? Ak nie, tak budeme o ňom hlasovať. Kto je za? proti, zdržali sa. S takouto zmenou prijaté. Teraz o 36, návrh 1, tu hlasujeme menovite, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Druhá, druhá časť, pardon, návrh číslo 2, otváram hlasovanie, menovité. Hlasovali všetci kolegovia, prosím, koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 3. Opäť menujte hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 4. Menovité hlasovanie. Otváram ho týmto. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 47, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz celé uznesenie v pozmenenom znení, menovité hlasovanie, otváram ho týmto. Hlasovali všetci, prosím, koniec hlasovania. Prijaté. Teraz nasleduje správa Korao, odsek dva o dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Odsek 3, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Odsek 4, ústnym pozorňacím návrhom od pána spravodajcu Korao. Nech sa páči. Ich glaube, it works. No, not working. Okay. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne. Eh, chcel by som um, predložiť pozornice návrh, ktorý majú kolegové uvedený v záverečnej časti hlasovacieho zoznamu a v takomto znení ho aj predkladám. Berieme na vedomie. Sú prosím nejaké námietky? Ak nie, tak budeme hlasovať e, v takejto forme. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej odsek 5, prvá časť za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Tretia časť za. Proti? zdržali sa, zamietnuté. Odsek 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 11, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 12, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ocek 13 s ústnym pozňovacím návrhom od pána Koreo. Ďakujem pekne. Aj tu by som chcel predložiť ústny pozňovací návrh v predloženom znení. Kolegovia to nájdu v záverečnej časti hlasovacieho zoznamu. Komisia a členské štáty sú prosím nejaké námietky? Ak nie, kto je za? Proti? Zdržali sa? V takomto znení prijaté odsek 14, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 15, tu máme ústny pozmeňovací návrh, ktorý máte tiež predložený stanovenom znení. Pán Korao. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ústny pozmeňací návrh sa týka hlasovania po častiach s doplnením výrazu najmä. A celé znenie e, pozmeňovacieho návrhu je predložené v písomnej podobe. Môžeme prečítať, ak si kolegovia želajú. Ďakujeme pekne, pán kolega Korao. Sú nejaké námietky? Nie, takže budeme hlasovať e, e, aj s touto úpravou vo forme ústneho pozmeňujúceho návrhu. Už nie je potrebné preto hlasovať o dvoch častiach. Budeme hlasovať aj e, o celom odseku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 17. Prvá časť za? Proti? zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté tretia časť za, proti, zdržali sa zamietnuté odsek 20, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté odsek 24, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté odsek 26 za. Chcete si overiť tretiu časť hru 24, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci kolegovia, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Ocek 26 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ocek 32 s ústnym pozňovacím návrhom pána kolegu Koreo. Nech sa páči. Zrejme kolegové vedia, čo už chcem povedať. Chcel by som predložiť ústny pozmeňovací návrh v predloženom znení a kolegovia nájdu jeho presné znenie v hlasovacom zozname. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Sú nejaké námietky, prosím? Nie, preto budeme hlasovať v takto pozmenenom znení. Prvá časa. proti, zdržali sa, prijaté druhá časa. proti, zdržali sa, zamietnuté. Tre- odsek 33, prvá časa, proti, zdržali sa prijaté druhá časa, proti, zdržali sa prijaté tretia časa, proti, zdržali sa zamietnuté odsek 35, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení v takto pozmenenom znení menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci kolegovia, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz sa dostávame k poslednej správe kolegyne Ždanoky a Blinkevičiute. Odsek 3, prvá časť za, proti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 Ocek 6, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ocek 7, prvá časť za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť. Tu hlasujeme menovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 8, prvá časť za proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, hlasujeme menovite. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Tretia časť, aj tu hlasujeme menovite. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Odsek 10. Prvá časť, menovité hlasovanie, nech sa páči. Koniec hlasovania. Prijaté druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 15, prvá časť sa. proti, zdržali sa prijaté, druhá časť sa proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 18, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 21 časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Odsek 21, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Odsek 23, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Odsek 24, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa Zamietnuté. Pani von Štorok, nehlasovali ste e, odsek 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. A mnohí sa zdržali hlasovania. Ospravedlňujem sa tak, či tak to bolo menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. No, no, no, Ah, Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz odsek 28, prvá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté druhá časť. Aj tu hlasujeme menovite. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté tretia časť, menovité hlasovanie, nech sa páči. Konec hlasovania. Prijaté. Odsek 29, prvá časť. Za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté tretia časť za, proti, zdržali sa zamietnuté odsek 31 v 8 častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté tretia časť. Menovité hlasovanie, nech sa páči. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ospravedlňujem sa, ide o pôvodný text. Bolo to prijaté. Štvrtá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. E, Piatá časť za? Proti. Zdržali sa prijaté. Šiesta časť, menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Siedma časť za proti, zdržali sa prijaté. 8. časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 33 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 34 v piatich častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté tretia časť proti, zdržali sa prijaté štvrtá časť. Overíme si tretiu časť, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté štvrtá časť za, proti, zdržali sa prijaté piatá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 35 v štyroch častiach, o všetkých hlasoch menovite. Prvá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím, koniec hlasovania. Prijaté druhá časť, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté tretia časť, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté štvrtá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 37, prvá časť za. Proti zdržali sa prijaté druhá časť. Menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 40 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 41. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Viacerí sa zdržali hlasovania. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 42, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 46, prvá časť za. Proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Tretia časť za proti, zdržali sa zamietnuté štvrtá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 47, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 49, prvá časť, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Tretia časť, menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. 50 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Odsek 51, prvá časť za proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 52, menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté odsek 54, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté tretia časť za, proti, zdržali sa Zamietnuté. 55. Prvá časť. Chcete si overiť tretiu časť, 54. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 55, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté druhá časť za? Proti? Zdržali sa Prijaté 56, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté 59, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté 61. časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 61 za, proti, zdržali sa prijaté. 63 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté 66, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenie A, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté úvodné hlasovanie C, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté tretia časť, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Uvedené stanovenie D, menovité hlasovanie, nech sa páči. Koniec hlasovania. Prijaté. Uvedené ustanovenie E, prvá časť, menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté druhá časť. Otváram hlasovanie, menovité. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Uvedené ustanovenie G. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Uvedené ustanovenie H. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Uvedené ustanovenie I. Prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Uvedené ustanovenie K. Prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť. Za proti, zdržali sa, zamietnuté tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté uvedené stvorenie M za, proti, zdržali sa, zamietnuté uvedené stanovenie, Overíme si uvedené ustanovenie M. Nech sa páči, hlasujte. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania prijaté, ospravedlňujem sa. Úvodné ustanovenie Q, prvá časť za, proti. Zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti. Zdržali sa, to si overíme. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Uvedené ustanovenie S, prvá časť za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 proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté AF. Tu hlasujeme menovite, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Úvodné ustanovenie AG, prvá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Aj tu hlasujeme menovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Úvodné a AI. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo opäť tesné, tak si to overím. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ešte predtým, než pristúpime k celému uzneseniu, chceme ešte upozorniť, že čas, ktorý sme si ušetrili, prosím, aby sme ho využili na to, aby ste čo najrýchlejšie opustili sálu, aké nechcete rušiť kolegov, ktorí chcú vysvetľovať hlasovanie, eh, aby ste im takto prejavili úctu a tým aj poslucháčom. Týmto otváram menovité hlasovanie o celom uznesení. Hlasovali ste všetci, prosím. Ukončujem hlasovanie prijaté. Pristúpime k vysvetleniam hlasovania. Prosím, kolegovia. Viete, že pán predseda odobral právo kolegovi Konvermikovi eh, vysvetliť hlasovania.